Dobrý deň, dámy a páni, poprosím vás, usaďme sa. Začínam dnešné zasadnutie, ktoré bolo prerušené 13. septembra. Zápisnica a prijaté dokumenty z tohto zasadnutia sú k dispozícii. Sú nejaké námietky k tejto zápisnici?